Mám krátke oznámenie. Len naozaj veľmi krátky oznám, vážení kolegovia. Ak dovolíte, prešiel by som do svojho materinského jazyka. Konferencia predsedov jednomyselne schválila svoje rozhodnutie o Sacharovovej cene. Je to veľmi dôležité rozhodnutie, pretože ide o najvýznamnejšiu cenu, ktorú udelujeme. Bola udelená piatim zástupcom arabskej jary. Teraz, ak dovolíte, by som prečítal ich mená. Nie. Moh- Posmrtne. Tunézii. Mohamed Bouazizi z Tuniska.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 toto je prejav našej podpory dianiu v našom najbližšom susedstve. Taktiež je to prejav nášho boja o základné hodnoty, na ktorých postavená Európska únia. Je to prejav solidarity s arabským svetom a je to prejav nášho obja, obdivu a uznania v súvislosti so zmenou situácie v našom najbezprostrednejšom susedstve.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 Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pritiahnuť pozornosť eh, tohto parlamentu na devastáciu eh, únie eh, medzi Liguriou a Toskanskom. Dnes bolo 7 obetí, 7 osôb ešte nie je nájdených, 100 osôb je zranených a stovky osôb je zničených, takže myslím si, že by bolo vhodné, ja ide o vašu e, kompetenciu, aby sme čo najviac pomohli tejto zóne, ktorá bola takto poškodená e, zametrasením. Ďakujem pekne. Berieme na vedomie, čo ste povedali. Teraz pristúpime k hlasovaniu. Prvým bodom na zozname je správa pani Jotovej o výročnej správe ombudsmana je to jednotlivé hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa,